Uh, Dobre, vážení priatelia, vítajte na tejto schôdzi, kde budeme hlasovať. Nebudeme robiť nič, iba hlasovať. A všetci máte so sebou hlasovacie karty, dúfam. A začneme pozmeňujúcim návrhom 15. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa schválené. Pozmeňujúci návrh 295, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overujeme si si návrh 295 a hlasujeme elektronicky. Nemáte niekto požičať? Pozmejúci návrh 295. Overujeme si to. Kto je za alebo proti? Nech sa páči. Použili ste hlasovaciu kartu? Dobre, týmto končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 23 hlasov proti. Teraz pozmeňujúci návrh 16. Kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 296 odpada. Kompromis G, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. jednotka odpada, ideme na 302, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis H, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Kompromis N, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujem sa 309, kto je za, proti, zdržali sa. Povedal by som, že je to zamietnuté, ale overíme si to. 309. Otváram hlasovanie k 309. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. 310, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 311, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté, povedala by som. Overujeme si pozmeňujúci návrh 311. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, je to zamietnuté. 23-23. A teraz prechádzame 313. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 314. Stiahnuté. Aj 315. Teraz ideme na text komisie. Ide o článok 2.1, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. si eh, návrh 22, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Overujeme si pozmeňujúci návrh 22. Prosím. Pozmeňujúci návrh 22. Overujeme si pozmeňujúci návrh 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 26 hlasov za. Pozmeňujúci návrh 23 spolu s 321, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prepačte, nevidím to poriadne, musíme z toho veriť. Takže 23 spolu s 321. Otváram hlasovanie. Teraz skončím hlasovanie. Je to zamietnuté. 26 hlasov proti. si návrh 24, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Povedal by som, že je to prijaté. Dobre, overíme si 24. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Áno, je to zamietnuté o 6 hlasov. 25. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Povedal by som, že je to zamietnuté tak ako ten predchádzajúci návrh. Overíme si 25. Otváram hlasovanie k 25. Končím hlasovanie k 25. Je to prijaté. 23 za 19 proti. 322. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 324 prijat... Kto je za? to je proti prijaté. 300, nie, teraz je kompromis I, I. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 322, kto je za, proti, prijaté. prepačte, 342, to bola nie 322, 342 odpada, lebo sme prijali 309. Nie, neprijali sme 309. To znamená, že 342 odpada. Teraz pozmejúci návrh 26, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 400 343, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 27 za, Dobre, o 27 sa nehlasuje. Áno, hlasuje sa o 27, takže 27, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 344. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 345 odpada, 346 odpada, pozmeňujúci návrh 28 a 347. O týchto dvoch sa hlasuje spolu. Aj tie odpadajú, prepačte. Takže kompromis je. Kto je za? Proti? Zdržaj sa prijaté. Kompromis K, kto je za, proti, Zdržaj sa prijaté. Tristo päťdesiat štyri, kto je za, proti, Zdržaj sa prijaté. 355, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 300 56 odpadá. Kompromis L. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 360. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 361 odpadá. 340 a 41 sú totožné. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis M, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 367, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 30, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 31, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 32, kto je za, proti, zdržali sa, povedal by som, že je to prijaté, ale overíme si 32. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 300 68. Hlasujeme o 368. Dobre. To je za. Kto je proti? Zdržali sa. Podľa by som, že je to schválené. 33. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Kompromis O. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 35, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 371, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 300 overiť. Ľudia si to chcú overiť. Dobre, takže si overíme 371. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, je to zamietnuté. Tristo sedemdesiatka. Hlasujeme teraz o 370. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 372. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 36. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 373 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 374 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis P. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 38 za, proti, zdržali sa prijaté. 376, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis Q, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 40, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Dobre, overíme si pozmeňujúci návrh 40. Otváram hlasovanie. A hlasovanie ukončujem. Návrh bol zamietnutý väčšinou troch hlasov. Poďme na kompromis R. Za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 385 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme si 385. Otváram elektronické hlasovanie a hlasovanie uzatváram. Návrh bol schválený. Kompromis S za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pardon, schválené, schválené, dobre. Ideme na kompromis T. Za, proti, zdržali sa, schválené. Tristo 87. Overíme si, teda budeme hlasovať toto spolu aj s 399 a 400 ste, e, sledujete. Môj návrh. Máme tu teda 4 identické pozmeňujúce návrhy. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 402, 3 a 404. Spolu? Takže kto je za? 402, 403 a 404. 401 odpadlo. 402, 403, 404, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Ideme na pozmeňujúci návrh 41, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Overíme si 41. Otváram hlasovanie a ukončujem hlasovanie. K 41. Návrh bol zamietnutý. 405, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 406 za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 407 za? Proti? zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 42 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme si 42. Ukončujem týmto hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu 42 a prešiel väčšinou jedného hlasu. Ideme na kompromisný návrh U. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 411 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 412 za, proti, zdržali sa schválené. 413 za, teda pardon, odpadáva, kompromis V za, proti, zdržali sa, schválené. 418 spolu 419 za, proti, zdržali sa, schválené. 420 spolu so 421 za, proti, zdržali sa, e, schválené. Kompromis 2 v za, proti, zdržali sa, schválené. Ideme teraz ďalej na kompromis X. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 428 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Overíme si 428. Otváram hlasovanie. A návrh je zamietnutý v elektronickom hlasovaní. Ideme na 429. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 430 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 43 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme si pozmeňujúci návrh 43. Otváram hlasovanie a ukončujem hlasovanie. EPP má o jedného poslanca navyše. Návrh je zamietnutý dvoma hlasmi. Pôjdeme teraz na kompromis Y za, proti, zdržali sa schválené. Ideme na pozmeňujúci návrh 45 za, proti, zdržali sa. E, povedal by som, že to je schválené. Dobre, overíme si 45. Otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie a návrh bol zamietnutý. Dobre, pozmenujúci návrh 434. Za, proti, zdržali sa, myslím, že zamietnuté. V každom prípade prejdeme na kompromis AA. Za, proti, zdržali sa, schválené. AB, za, proti, zdržali sa schválené. Ideme na kompromis AC za, proti, zdržali sa schválené. AD za, proti, zdržali sa schválené. a E za, proti, zdržali sa schválené. A 458 odpadáva, 48 odpadáva, ideme na 59 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis AF za, proti, zdržali sa schválené. Ideme na pozmeňujúci návrh 70 za, proti, zdržali sa, schválené. E, AG za, proti, zdržali sa, schválené. E, A H za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 87 za, proti, zdržali sa, schválené. 88 e, odpadáva, ideme na kompromis A, I za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 98 od pána Košu za, proti, zdržali sa, schválené. E, 398 a 399 za. A... 98 bolo schválené, takže budeme hlasovať o 328 a 329. Tristodvadsaťosem a 329 za proti, zdržali sa schválené, 330 a 331 spoločne, za, proti, zdržali sa schválené, 332 a 333 e, spoločne za, proti, zdržali sa zamietnuté, overíme si 332 a 333. Otvárame hlasovanie. Ukončujem hlasovanie k týmto dvom bodom a návrh je schválený. 335 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 334 za, proti, Zdržali sa zamietnuté. 334 si overíme. EPP group is not raising your hands. EPP nemusíte dvíhať ruky, sme hlasovať elektronicky, takže 334 otváram hlasovanie k tomuto jednému bodu. Nech sa páči. Hlasovanie ukončujem. A návrh bol schválený. 338 a 339 spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 99 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis a za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis A. A K za, proti, zdržali sa schválené. 116 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis AL za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujete návrh 187 za, proti zdržali sa schválené. Kompromis AM za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis AN za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis AO za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 139 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis AP za, proti, zdržali sa schválené pozmenujúci návrh 499 nebudeme hlasovať. Budeme o tom hlasovať. 499 sa bude hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Overíme si 499. A otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie a návrh bol schválený 32 hlasmi. A Q za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúce návrh 150 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis AR za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis AS za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis AT za, proti, proti, zdržali sa, schválené. Ideme na 162 za, proti, zdržali sa, schválené. A U za, proti, zdržali sa, schválené. A V za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 175 za, proti, zdržali sa schválené a dvojité V za, proti, zdržali sa schválené. Sto jedna za, proti, zdržali sa schválené a x za, proti, zdržali sa schválené. 510 odpadáva. aj 511 odpadáva, ideme na A, I, Y, za, proti, zdržali sa schválené. 522, za, proti, zdržali sa schválené. Okay, we vote on amendment 337. Those in favor? 377 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 336 odpadáva, ideme na AZ, za, proti, zdržali sa, schválené. BA, za, proti, zdržali sa schválené. Z za, proti, zdržali sa schválené. Päťsto tridsaťtri za, proti, zdržali sa zamietnuté. 554 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 555 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dobre, overíme si 555. Otváram hlasovanie a hlasovanie čo skoro ukončím. Teraz je ukončené. A je to schválené troma hlasmi, teda väčšinou troch hlasov. Ideme na pozmeňujúci návrh 531 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 532 za, proti, zdržali sa schválené. 533 za, Dobre, overíme si 532. O, rozhodne, zdoveríme. Otváram hlasovanie. A hlasovanie ukončujem. Návrh bol schválený. Ideme na 533, kto je za, proti, zdržali sa, Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. A hlasovanie ukončujem. Návrh je zamietnutý. Ideme teraz na pozmeňujúci návrh 1. Kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis A. Za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 539, 239 za, proti zdržali sa zamietnuté. Overíme si 239 a otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie a návrh bol zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. 240, to je za, proti, zdržali sa prijaté. Chcete si overiť 240? Dobre. Hlasujme, 240. And the vote is now closed. And it's rejected. Koniec hlasovania zamietnuté. 241, kto je za, Against. Abstentions rejected. Proti zdržali sa zamietnuté. 242, kto je za. Proti zdržali sa zamietnuté. 243 za. Proti zdržali sa zamietnuté. Overíme 243. Hlasujte, prosím. And the vote is now closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 245. Kto je za? Proti? Rada by som si to overila. 245 takisto. Hlasujte, prosím. A, pardon. No, it's okay. 245. 245. 245 a vy ste to už odhlasovali, to môžeme uzavrieť, je to prijaté 35 hlasmi za. Úvodné ustanovenie 5, pozmeňujúci návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis B, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 249 a 250 spoločne, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 251, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 252 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 254, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 255, 256 a 257 spoločne, kto je za, proti, kto je proti? Zdržali sa prijaté. 253 je bezpredmetné. 258 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 259 za, proti, zdržali sa. To si overíme. 259 Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 29 hlasov proti. 260, áno, to sme si na 260, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 261, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Myslím, že zamietnuté, ale overme si 261. Ťažko sa to určovalo. Koniec hlasovania. Prijaté. 5 hlasmi navyše za. 6 je bezpredmetná, takže kompromis C, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 267, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme pozmeňujúci návrh 7. Môžete hlasovať. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 268, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis D, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis E, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 279, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 280, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 281, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 9 za, proti, aj to bolo prijaté 282, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. ...285, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis F, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 289, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. jazykový pozmeňujúci návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 291. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 30. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 14. Ten je bezpredmetný. Takisto 292. 293. Takisto. On nebude hlasovať. A pozmeňujúci návrh 294. Aj o ňom hlasujeme? Áno, budeme hlasovať o 294. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz budeme hlasovať o návrhu stanoviska po pozmenenej a doplnenej podobe, menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Všetci ste hlasovali, teda koniec hlasovania a je to prijaté 46 za, nikto nehlasoval proti. Ďakujeme spravodajkyni za spravodajcovi za odvedenú prácu. Ďakujeme pekne za účasť. Koniec hlasovania. Next just... Termín ďalšej schôdze chcem len pripomenúť. 11. a 12. apríla v Bruseli a potom 25. apríla takisto v Bruseli. Ďakujem pekne.